vymenovanie potvrdené. Protokol tohto rokovania bude e, predložený na schválenie parlamentu v najbližších dní. Ak nezaznejú žiadne námietky, tak tie rozhodnutia, ktoré sme tu prijali, odovzdám dotknutým osobám. Dostali sme sa na koniec dnešného rokovania, posledného rokovania tohto